Io kolegovia. Takže ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, že ste tu. Začneme s chválením programu. Takže ak nie sú žiadne e, výhrady k tomuto návrhu programu, tak ho považujem za schválený z, e, bez zmien. Pardon. Mám niekoľko oznámení predsedajúceho. a Rád by som v prvom rade upozornil na niekoľko workshopov a verejných vypočutí na výbore Envia ostatných, na ktorých sa e, niektorí e, chcú zúčastniť. Bude to spoločné zasadnutie výborov TRAN a ENVY. Bude to v útorok 11. oktobra o 11.15. Je to workshop o kvalite ovzdušia. Je to e, ďalej tu workshop, e, ktorý hovorí o teda je to 12. E, oktobra v stredu, zmo, zmocnite sa znova kontroly nad svojim životom a potom je spoločný, spoločné vypočutie s výborom ITRE o rámci ML a E, toto bude 13. oktobra, teda tieto hearingy a workshopy. E, prezentácia je e, v 16 jazykoch a podklady k zasadnutiu sú k dispozícii na webe a takisto bude toto zasadnutie webstreamované. Bod 3 odporúčania koordinátorov, tieto boli elektronicky rozoslané. Ak nie sú žiadne výhrady proti ním, tak ich môžeme považovať za schválené. A teraz by sme eh, sa pustili do eh, výhrady proti pravidlu 106. A ja by som teraz eh, dal slovo spolu, spoluspravodajcom a začíname som Tyson. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, kolegyňa a kolegovia. Ja spolu s ostatnými kolegami som naozaj eh, zniesol výhradu proti návrhom komisie na to, aby eh, bolo povolené eh, odvolanie proti prípadu prípadu Pioneer Dow Agro Chemicals. Je to tiež k prípadu Monsanto Mon 308. To sú, to sú tri výhrady, proti pripusteniu a e, ďalej k otázke bavlny, tiež do DAO Agrosciences, e, takisto no, e, nová otázka pripustenia 118 produktov, bavlnených produktov. A pokiaľ ide o tieto dovozné, o tieto otázky dovozov, povolenia dovozov, tak Rada ministrov k tomu nezaujala stanoviska pre bavlnu. 16 štátov podpísalo odvolanie, teda vlastne zdržalo sa. Z týchto 16 členských štátov a e, týchto 16 štátov predstavuje 61,17 obyvateľov a e, pri, tých, e, pri tom prípade Monsto 18 tam podpísalo výhradu 61,09 obyvateľov. Ďalej je tu otázka to, štúdií toxicity k tomu, že nie je dostatočné zhodnotenie rizik. Ja by som chcel sa teraz sústrediť na žiadosti o čiastočné e, pripustenie na trh. A tu e, naše výhrady e, boli dostatočne, sú dostatočne rozpracované v uznesení, ale by som sa chcel sústrediť na tri veci. V prvom rade je tu fakt, že tieto plodiny, teda konkrétne kukurica 1507 a iné sú Ehm, rezistentné voči glufozinátu a e, iným pesticídom. Toto sú pesticídy, ktoré spadajú pod, e, pod postup povolovania e, legislatívy z roku 2007. A glufosinát, ako iste viete, v roku 2017 jeho použitie nebude už možné, respektíve bude stiahnuté povolenie na, na užívanie a po prebehnutí príslušného obdobia táto látka už nebude môcť byť používaná a e, to kvôli tomu, že spôsobuje vážne poškodenia organizmov živočích a rastlín. A komisia vo svojom návrhu e, rozhodla na základe e, úmrtí lokálnych organizmov do 0,5 a komisia ďalej hovorí, že je potrebné rešpektovať vzdialenosť 5 metrov od e, týchto polí, na ktorých sa tieto plodiny budú používať, teda aj BTL, aj e, kukurica 1507 a F sa hovorí, že e, by malo ísť to vzdialenosť 20 metrov, čiže to je 4 krát viac a pre kukuricu 1507 komisia navrhuje vzdialenosť 20 metrov, zatiaľ čo F sa navrhuje 30 metrov, považujem teda za takúto vzdialenosť. Ja si myslím, že ten prístup komisie je arbitrárny a je to jeden z dôvodov, prečo sme túto výhradu predniesli, predložili. A potom je tu ešte najaktuálnejšia vec a to v stanovisku z roku 2005 EFSA e, hovorí, že kukurica, a tu citujem z angličtiny, e, táto kukurica nemá E, žiadnych e, v, v Európskej únii žiadne príbuzné plodiny, ktoré boli krížovo kompatibilné a boli by, boli by z divokej prírody. A my vieme, že napríklad teosint, čo je plodina, ktorá je e, blízka kukurici, tak tá sa toto sú rastliny, ktoré rastú aj v Španielsku, aj v, vo Francúzsku a sú tu mm, toto sú plodiny, ktoré môžu preberať DNA z geneticky modifikovanej plodiny Demont 810 a toto sa nachádza aj v uznesení, ktorú predkladáme. Tu je veľké riziko aj pre životné prostredie, aj pre pestovateľov a v prípade e, e, týchto rastlín môže ísť o vyprodukovanie alebo vygenerovanie super e, bylín, ktoré budú odolné proti pesticídom. A v júli 2016 komisia požiadala EFSU, aby preskúmala, či sú aj či, či sú nejaké nové informácie ohľadom možného pestovania týchto troch eh, plodín eh, GMO produktov, ktoré eh, sú predmetom našej, našej sťažnosti. A EFSA prišla koncom minulého týždňa s, so stanoviskom, v ktorom sú zhrnuté fakty. Ak si, ak si to stanovisko pozrieme, kolegyňa a kolegovia, tak tie údaje, ktoré sú dôležité z hľadiska hodnotenia rizik, chýbajú niektoré niektoré druhy teosínu produkujú viac a niektoré menej e, variantov a okrem toho e, prenos genov e, závisí od, mechan- od rôznych mechanizmov a niektoré hybridné rastliny teosínu a kukurice môžu viac môžu produkovať viac a niektoré menej toxínov, ktoré pôsobia ako ako jedy e, než iné. A preto na to, aby bolo možné e, kontrolovať teosint, tak e, tu chýbajú, chýb, chýbajú skrátka údaje. Tie údaje, ktoré máme k dispozícii, tak existuje k, alebo teda došlo k obrovskému nárastu do, do, došlo k obrovskému nárastu produkcie tejto rastliny teosint a preto EFSA musí vychádzať z toho, že je e, veľmi pravdepodobné to, že môže dôjsť k rozšíreniu k e, tejto super buriny. A ja si myslím, že v tomto je prístup EFSA trocha slabý a to viac máme dôvodov na to, aby sme vyslali jasný politický signál a aby sme sa postavili za, e, za tú sťažnosť alebo námietku proti návrhom, s ktorými prišla komisia a aby sme nenechali uh, tieto schvá- alebo teda tieto povolenia schváliť a uh, domnievame sa, že teda má ísť o, uh, o silný politický signál. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Barňo. Drahý pán predseda, drahí kolegovia, hovorím mene kolegu Guillaume Balasa, ktorý je spoluspravodajcom, ktorý žiaľ Bohu nemôže byť tu prítomný medzi nami. Ešte predtým, než prejdem k peritu veci, chcel by som spomenúť tých 5 námietok, ktoré boli predložené v takom mimoriadnom kontexte fúzie medzi Monsantom a Bayerom pretože povoliť, eh, povoliť nadnárodnej spoločnosti, aby mala eh, pod sebou celý tento cyklus eh, semien, ktoré sú geneticky modifikované, toto je veľká hrozba pre zdravie všetkých občanov. Teraz očakávame, že orgány pre konkurenciaschopnosť využijú svoje výsadby, aby zabranili tejto fúzii pretože, ako hovorím, pre poľnohospodárov toto môže byť aj z ekonomického hľadiska, aj takisto aj z hľadiska potravinovej bezpečnosti pre všetkých Európanov veľké. Nebezpečenstvo týchto 5 námietok chcem pripomenúť, že všetky pravidla, pokiaľ ide o schvaľovanie GMO, vôbec nie sú to demokratické štandardy. Toto je len našim eh, želaním, želaním takisto aj predsedu eh, Junckera. Eh, musíme však si uvedomiť, že by sme mali zohrať tú svoju dôležitú úlohu, takisto ako aj on, pokiaľ pokiaľ ide o také mierne e, vyšetrenie, ošetrenie tejto otázky v rámci komitológie. E, nezdá sa mi, že to, čo navrhla zatiaľ komisia, je vhodné, zatiaľ čo väčšina parlamentu žiadalo ešte v júli tohto roku, aby komisia preverila uvádzanie na trh geneticky modifikovaných plodín. Takže našim cieľom je stále to isté, aby sme uh, Eh, urobili všetko preto, aby to nebolo validované v rámci postupu komitológie a komisia medzi tým bude navrhovať nový rámec, ktorý sa týka dovozu GMO. Toto je jeden z dôvodov, prečo zástupcovia socialistov a demokratov, takisto aj zelení, GUE, e, FDD a tak ďalej predkladajú dnes týchto 5 svojich námietok a, drahí kolegovia, Guillaume Balas vás žiada e, mojimi ústami, aby ste podporili týchto 5 namietok e, voči GMO, čo umožní zabezpečiť našu biodiverzitu a takisto aj prežitie našich poľnohospodárov, ako aj ochranu zdravia našich spotrebiteľov. Je potrebné, aby naše inštitúcie efektívne e, chránili všetky tieto spomínané skupiny. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne teraz pani Evi. You, believe... Ďakujem pekne, pán eh, predseda. Ja si myslím a vysvetlila som veľmi jasne eh, všetky svoje argumenty eh, v prospech tejto výhrady. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Belet. Ďakujem, pán predseda. Želám príjemné, príjemný večer kolegyňam a kolegom. Na rozdiel od iných kolegov ešte stále máme dôveru v tie vedecké informácie, ktoré produkuje a poskytuje EFSA aj v samotnú EFSA. Tieto výhrady, o ktorých dnes hovoríme, tak e, k týmto EFSA vydala kladné stanovisko. Nie vo všetkých aspektoch môžeme samozrejme hovoriť o metroch, 20 metrov na miesto 30 metrov odstupu, ale, a o tom môžeme naozaj debatovať do, priamo do nekonečna, ale pokiaľ ide o semená geneticky modifikované kukurice a e, bavlny a o ich umiestňovaní na trh a k odporúčaniu týkajúcemu sa obmedzenia vystavenia prostredia týmto semenám, tak v tomto sú stanoviská FC kladné, takže my eh, by sme chceli zohľadniť eh, eh, tento fakt. A takisto by som chcel pripomenúť, že toto všetko, takto veľká väčšina tejto, tejto snemovne hlasovala proti moratóriu na GMO a ja si myslím, že toto je tieto výhrady sú pokusom, ako obísť výsledky tohto hlasovania, ktoré sa jasne postavilo za GMO. Takže ja by som chcel pripomenúť všetkým, ktorí sme teraz tu, že to, ako sa vlastne výhrada má používať, je, ak buď komisia prekročí určitý svoj mandát, alebo ak e, vedecké poznatky nie sú zohľadňované a ani jedna z týchto podmienok nebola, myslím, splnená a preto budeme hlasovať proti týmto, týmto výhradám. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne ja vám. Teraz pán Máker. Ja musím plne podporiť kolegu Iva Beleta. Nie po prvýkrát, ani posledný krát túto diskusiu musíme na, eh, tomto zasadn- na takomto zasadnutí viesť, pretože je to eh, otázka konkrétnych jednotlivých eh, geneticky modifikovaných osív a semien. A my týmto spôsobom de facto zavádzame, alebo chceme zaviesť moratórium na GMO a ja nepodporím tieto námietky z dvoch veľmi dôležitých dôvodov. Poprvé, Európska komisia podľa môjho názoru e, svoj mandát e, pri tomto konaní neprekročila, pretože e, členské štáty nedosiahli kvalifikovanú väčšinu a komisia preto má možnosť schvalovať určité MO na základe stanoviska EFSA. A v tomto prípade E, niektoré členské štáty e, troška pokrytecky sa snažia zasiahnuť tohto procesu, pretože e, pre všetky členské štáty Európskej únie v prípade krmivu pre zvieratá nemajú vôbec žiadne výhrady proti GMO rastlinám alebo plodinám zo zahraničia, zatiaľ čo tu sa opierame o chatrné argumenty a EFSA pritom vykonáva naozaj dôkladné vedecké skúmanie a ja v dôverujem. Biotechnológie sú veľmi dôležitým sektorom inovácie, kde prebieha explozívna, eh, explozívny rast eh, inovácií a eh, noviniek a toto je vidno vo Flámsku, pre nás je to veľmi dôležité odvetvie a ja, by som, ja si myslím, že by sme nemali vysielať signál, že Európa chce zabrzdiť tento výskum, tento vývoj. Okrem toho, jednoducho tu vzniká dojem, ako by išlo o čosi nekale, čo v Európe nemá miesto a je rozdiel medzi GMO technológiou alebo technikou a jej uplatnením a e, eventuálne použitie GMO v súčasnosti napríklad neustále je skúmané tak, aby nedochádzalo v prípade uplatnenia v polnohospodárstve k e, poškodzovaniu ľudského zdravia alebo životného prostredia. A znova je samozrejme cieľom e, udržateľné využívanie pesticídov a nechemických alternatív. Na, tomto, na to sa kladie dôraz. Uh, Neviem, či ešte ostatní poslanci chcú vystúpiť v tejto diskusii. Zdá sa, že nie. Dobre, tak v tom prípade môžeme pokračovať ďalej. Poprosíme teraz komisiu, aby sa vyjadrila. Pani Šantal Bruješky, nech sa páči, máte slovo. Good evening. Príjemný dobrý večer, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Vypočula som si veľmi pozorne všetky vyjadrenia, ktoré zazneli v tejto diskusii a ďakujem veľmi pekne za to, že máme možnosť reagovať a vystúpiť na návrhy rozhodnutí pre eh, bavlnu, pre kukuricu, tak pre krmivo, ako aj pre potravinárske spracovanie osiva aj, ehm, aj produkčné, eh, produkčné parcely. Chcem povedať, že všetky procedúry eh, boli dodržané pri všetkých piatich žiadostiach, ktoré sú spochybnené a napadnuté. Máme tu pomerne komplexná rozsiahle stanoviska EFSI pre všetkých 5 produktov. Ak by som len poskytla detaily napríklad k pestovaniu, tak EFSA nám zabezpečila niekoľko aktualizácií, 6 pre kukuricu, to je 1507, 5 pre BT11 a 4 aktualizované správy pre MON11. To nie je preto, aby robili nejakú aktualizáciu správ, ale je to preto, aby zobrali do úvahy najnovšie vedecké informácie, ktoré sú k dispozícii. Okrem toho, ako určite viete, členské štáty majú ešte možnosť vyjadriť sa k tým analýzam rizik, čo samozrejme robili, a EFSA sa k týmto stanoviskám vyjadruje vo svojom dokumente. Verejnosť má takisto právo vyjadriť sa a EFSA nenašla žiadne nové informácie v týchto vyjadreniach verejnosti, ktoré boli predložené na základe hore uvedených skutočností a vyššie uvedených skutočností a na základe práve toho, čo sme povedali, komisia navrhla členským štátom, aby povolili e, túto geneticky modifikovanú kukuricu a geneticky modifikovanú balnu pre potraviny aj krmivá. A takisto sme navrhli členským štátom aj um, uvoľnenie osiva pre ďalšie pestovanie kukurice. Samozrejme, 19 členských štátov ale má opt-out na pestovanie tejto kukurice pre polnospodárskú výrobu. Ak by som zašla do detailov týchto poznámok, ktoré boli vznesené, ktoré som si vypočula veľmi pozorne, musím povedať, že je naozaj veľmi dôležité počerknúť to, že dôvody pre negatívne hlasovanie členských štátov zostávajú do veľkej miery eh, najmä politického charakteru a to práve z dôvodu tlaku verejnej mienky. A veľmi e, nedostatočné alebo teda veľmi e, sporadické vedecké dôvody nie sú dostatočné na to, aby spochybnili správu EFSI a sú to dlhodobé toxici, to, správy ohľadom toxicity a ohľadom dopadu na, a, e, na e, dobytok pri e, krmení týmito, a, týmito rastlinami, takže dá sa povedať, že stanovisko členských štátov je jednoznačne politické a neodborné. Vypočula som si veľmi odborne aj obavy ohľadom herbicídov, a teda vysokej tolerancie, ohľadom vysokej tolerancie bavlny voči herbicidom. Musím povedať, že toto je bavlna, ktorá je dovážaná, nie je pestovaná v Európe a tam, ako určite viete, schvalovanie takýchto variant a takisto vytyčovanie maximálnych hladín reziduí je e, riadené špecifickou legislatívou hľadom pesticídov a maximálnych hladín reziduí. Takže tam nie je nutné robiť ďalší balík legislatívy len pre GM plodiny, pretože každá každé krmivo, ktoré je dovážané, či už je to GM alebo nie, konvenčné alebo, alebo GM modifikované, tak každé takéto krmivo, ale aj potravina, musí rešpektovať maximálne úrovne reziduí. Áno, vieme, že tu je eh, rozhodnutie z roku 2011, ale nie je špecifické pre eh, GM potraviny alebo krmivá a tie musia vždy splňať tú legislatívu, ktorá je momentálne v platnosti ohľadom teraz eh, návrhu geneticky modifikovaných potravín a krmív a takisto nedostatku transparentnosti, ktorý e, počerkovali niektorí poslanci. Nám je ľúto, že ste odmietli tento návrh, pretože komisia si myslí, že to je správna odpoveď na tento vývoj, aby sme zobrali do úvahy aj národný kontext a rozhodne berieme do úvahy aj subsidiaritu. Takže e, opäť chcem počerknúť to, že komisia má záujem pozorne e, sledovať a ďalej rozvíjať diskusiu už v rámci prvého čítania na pôde rady Takisto tu bolo vyjadrenie, alebo tá poznámka, ktorá bola vznesená ohľadom vzdialeností, ktoré tu sú, e, ohľadom parciel, alebo teda polí, kde sa pestuje daná plodina. Máme tu naozaj rozsiahlu analýzu, veľmi podrobnú analýzu, kde sme analyzovali izolačné vlastnosti na základe stanoviska EFSA. A EFSA revidovala v roku 2015 scenáre ohľadom možnej expozície voči takýmto e, rastlinám a urobili veľmi rozsiahlu štúdiu, ktorá brala do úvahy aj externé faktory ohľadom expozície, ale takisto aj ohľadom ďalších faktorov, ktoré berú do úvahy napríklad um, dĺžku e, rezistencie pelu voči dažďu, vetru a e, napríklad to, ako sa mokrý pel transportuje alebo prenáša vetrom na rôzne vzdialenosti. Takže veľmi pozorne sme analyzovali všetky eh, jednotlivé aspekty. Ako manažer rizik sme prijali niektoré rozhodnutia ohľadom expozície, sme prijali konzervatívne rozhodnutie, ohľadom úrovne mortality sme zobrali najprísnejšie možné rozhodnutie, čiže pod 0,5 A čo sa ďalej týka sensitivity eh, cieľa, E, čiže necieľové organizmy, ktoré nemajú byť e, postihnuté. E, zobrali sme do úvahy cieľ, ktorý je 15 násobne vyšší než naj, najcitlivejší možný organizmus, ktorý je takýmto spôsobom zasiahnutý. Čiže ani momentálne neexistujú organizmy, ktoré boli citlivejšie než tie, ktoré sme analyzovali a napriek tomu sme schválili úroveň, ktorá je 5-násobne prísnejšia než rezistencia najrezistentnejšieho organizmu. Ďalej, čo sa týka možnej prítomnosti tohoto tohoto eh, divokého príbuzného kukurice v Španielsku a Taliansku, tak sme okamžite poslali informáciu aj firmám, aj členským štátom a požiadali sme EFSU, aby eh, poanalizovala túto situáciu. Technická správa, ktorá bola teraz eh, publikovaná hovorí, že riziko dopadu prítomnosti tohoto teosynte je mimoriadne nízka a to na základe, na základe predpokladu, že príjmeme nevyhnutné opatrenia pre kontrolu výskytu tohoto divoké, alebo teda nekultivovaného príbuzného a budeme ho e, zároveň v širšom okruhu Eh, odstraňovať. Samozrejme, je to v záujme každého eh, farmára odstraňovať eh, takéto divé odrody kukurici, kukurice, ktoré sa nachádzajú v každej, pri, v blízkosti každej produkčnej parcely, lebo znižujú výnosnosť a úrodu. Takže to je, to je opatrenie, ktoré sa tak či tak robí. V každom prípade budeme v každom prípade navrhovať nevyhnutné ustanovenia v návrhu a budeme e, prediskutovať tento návrh v oktobri a nebude prebiehať hlasovanie v oktobri, bude prebiehať len diskusia s členskými štátmi. Takže ak by som možno mohla zastaviť svoje vyjadrenia v tejto alebo svoje vystúpenie v tejto fáze na základe toho, čo bolo povedané, tak na základe tých pravidel, ktoré, sú, ktoré sme rešpektovali vo všetkých legislatívnych postupoch a na základe skutočnosti, že tieto dva návrhy sú v súlade s GMO legislatívou, a to tak so všeobecnou legislatívou pre potraviny ako aj s pravidlami komitológie, je dobrý dôvod preto, aby komisia stiahla tento návrh, na, e, tieto návrhy. Nie je dobrý dôvod, aby komisia stiahla tieto návrhy, pardon, pretože splňajú všetky procedurálne náležitosti, ktoré vytýčil tento e, parlament a podľa nášho názoru sme rozhodne neprekročili naše implementačné právomoci v tomto procese. Ďakujem pekne všetkým za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne a teraz môžeme uzavrieť tieto vystúpenia, túto diskusiu. Chcem pripomenúť všetkým, že budeme hlasovať za niekoľko minút. Hlasovanie v plene bude, ak to bude schválené, mm, v rámci oktobrovej plenárky číslo 1. Môžeme teda teraz prejsť na hlasovanie. Začneme tým, že budeme hlasovať bodom 9, to je ratifikácia Parížskej dohody. A následne by som chcel všetkých vyzvať, aby si zobrali svoje klasovacie kartičky. And, uh, if everybody... Ak uh, všetci uh, ste pripravení, we can, uh tak v tom prípade môžeme začať hlasovanie. Everybody had voted. Hlasovali sme všetci? Dobre, v tom prípade môžeme ukončiť hlasovanie. A návrh je schválený. 54 za. I would like to thanks... Zároveň by som chcel poďakovať kolegom za silnú podporu a musím povedať, že ak to bude potvrdené na pléne zajtra, tak eh, európska ratifikácia umožňuje dosiahnuť 50-percentný emisný prach, ktorý vytýčuje Parížská dohoda a umožní, aby tento dohovor vstúpil do platnosti a potom budeme čakať samozrejme na hlasovanie, ktoré prebehne zajtra. Môžeme teraz prejsť na bod číslo 10 programu, kto je námietka na základe pravidla 106 ohľadom umiestnenia eh, modifiko- geneticky modifikovaných kurice pt 11 na európsky trh. Otváram hlasovanie. The Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Dobre, teraz tu máme e, bod 11, námietka na základe e, pravidla 106, tentokrát je geneticky modifikovaná kukurica 1507. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste už všetci kolegovia? Končujem hlasovanie. Návrh je schválený. Bod 12. To je námietka proti modifikovanej kukurici MON 810. Otváram hlasovanie. Everybody had voted. Ak sme všetci hlasovali, ukončujem elektronické hlasovanie. Návrh bol schválený. Poďme ďalej. Máme tu námietku proti umiestneniu na trhu produktov, ktoré e, sú zložené alebo obsahujú geneticky modifikovanú e, bavlnu 281 24 236. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Io sono e non ho i prodotti. Now we have to vote. Dobre, budeme musieť teraz hlasovať o povolení pre umiestnenie na trh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 And uh, the next meeting will be on the 12th. ďalšie na programe, takže ďalšie stretnutie bude 12. a 13. oktobra. Ďakujem všetkým a prajem vám dobrú chuť večeri.